Good afternoon, colleague. Pekné popoludne, kolegovia. Vážení členovia, rečníci, vážené dámy a páni, pre mňa je veľkým potešením, že vás môžem privítať na verejnom vypočutí ohľadom situácie so základnými právami v Maďarsku. Poprosím vás, že toto e, zoberte na vedomie, že sa to vysiela e, na internete a všetky vystúpenia sa e, zapisujú koordinátori e, počas zasadnutia 14. novembra roku 2016 e, sa rozhodli, že zorganizujú na názorovo hradom situácie so základnými právami človeka v Maďarsku a urobia to začiatkom tohto roku, teda dnes, 16. januára e, tohto roku, predsedníctvo schválilo e, toto vypočutie a vo svojom liste 24. januára predseda parlamentu Tajani informoval o tomto rozhodnutí. Chcel by som zdôrazniť, že koordinátori Líbe e, schválili zoznam rečníkov a program na základe písomného postupu. Urobili to 1. 2. tohto roku. Dnešné e, e, vypočutie dohodli koordinátori a zabezpečím politické vyveženie rečníkov počas tohto vypočutia. Každý z rečníkov dostane 10 minút Poprosím vás, aby ste e, e, venovali pozornosť tomu, že 10 minút e, nie je orientačný časový priestor, ktorý máte k dispozícii a presný. Čiže budete vidieť, koľko vám zostáva času na tejto malej obrazovke. Keď sa mm, tento čas skončí, to bude skutočne znamenať, že vás čas vypršal. A to bude platiť voči každému e, z pozvaných rečníkov. E, súvisí to so spravodlivým postupom, avšak po e, tomto vypočutí mali by sme mať hlasovanie, takže nebudeme robiť žiadne ústupky, akékoľvek žiadosti o predlženie času budú zamietnuté. Nesnažím sa byť nezdvorilý len e, vysvetľujem e, náš dnešný postup. Ak chcete hovoriť menej ako 10 minút, samozrejme uvítame to. A 10 minút by malo byť viac ako dosť, aby ste predložili svoje argumenty. E, ďalej by som chcel zabezpečiť, aby naši členovia mali dostatok času na kladenie otázok Ehm, budú mať k dispozícii maximálne 1,5 minúty. Ak sa niečo sa nehádam, maximum 2 minúty, ale je dôležité, aby ste mohli zodpovedať otázky. Poprosím vás, aby ste dodržovali harmonogram. Máme pomerne rozsiahly e, rečnícky zoznam, tak poprosím vás, aby ste dodržovali člán, e, čas. Prepačte. E, mali by sme sa zmestiť do dvoch hodín. Nemôžeme to predlžiť vzhľadom na nasledujúce hlasovanie. Takže okamžite pristúpime k zoznamu rečníkov a začíname doktorom Karpoččajom. Ehm, Tročaním, prepačte. Nebudeme e, e, u vás e, uvádzať, pretože všetky materiály sú v písomných informáciách. Takže doktor Tročani, e, e, vítajte medzi e, nami a poprosím vás, aby ste využili svojich 10 minút v rámci vystúpenia pred výborom. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, v prvom rade vám chcem poďakovať za pozvanie na tému situácie v Maďarsku. Som rád, že sme v miestnosti Jožef Antal, e, ktorý zohráva dôležitú úlohu v boji proti komunistickej diktatúre. Určite je vhodné pripomenúť si, že 25. február sme si pripomenuli obete komunizmu. Dnes sme v situácii, ktorá je zaviedenia hodná. Žijeme v demokracii, v ktorej e, rozpráva e, Konfrontácia je slobodná, žiadúca a e, konštruktívna. E, bol som požiadaný, aby som zastupal Maďarsko v tomto výbore. Som e, tomu veľmi rád, pretože je mi čťou reprezentovať Maďarsko. V roku 2014 som bol ma maďarským veľvyslancom v Paríži a mo mohol som sledovať diskusiu týkajúcu sa maďarskej ústavy. Treba vyzdvihnúť, že už vtedy prijatie základných eh, práv z iniciatívy maďarskej vlády bolo predmetom podrobnej kontroly Benátskej eh, komisie Rady Európy a ďalších európskych orgánov. Tu jasne ukazuje, že maďarská vláda vždy bola otvorená dialógu, aby sa vyjasnili jej pozície. Vďaka tomuto konštruktívnemu prístupu sme dokázali uzavrieť všetky otvorené eh, spisy s Radou Európy a Európskou komisiou. Európa sa momentálne nachádza v hlbokej neistote. Máme za sebou roky krízy, krízy eurozóny, krízy dlhovej, migračnej krízy, terorizmu a Brexitu. A ľudia sa obávajú z e, veľmi citeľných zmien a Politici musia prijať opatrenia, ktoré sú jasnou, efektívnou odpovedou na spomenuté výzvy. Teda treba vyzdihnúť, že naša zodpovednosť je obrovská. V e, riešení týchto kríz bude vítaný príspevok aj občianskej spoločnosti, európskych inštitúcií a dialog medzi inštitúciami a občianskou spoločnosťou je potrebný. Treba rozlišovať medzi úlohou, ktorú zhrávajú títo aktéry vzhľadom na to, že majú rôznu e, legitimitu a je nespochybniteľné, že vláda má legitimitu e, vyplývajúcu z priamej voľby. Chcem tu vyzdvihnúť e, problematiku konkrétnejšie. Migračná kríza sa momentálne, je momentálne najväčšou výzvou v Maďarsku a Maďarsko vzhľadom na svoju geografickú situáciu má vonkajšiu hranicu šengenského priestoru. Zachovanie šengenského priestoru je kľúčovou úvahou Maďarska vo svojej e, politike riešenia migračnej krízy. A preto boli zavedené e, aj e, kontroly v rámci šengenského priestoru, čo vyvoláva náš nepokoj sú ohrozené tieto štyri slobody Európskej únie. Maďarsko berie svoju zodpovednosť vážne, ako aj svoju povinnosť chrániť vonkajšiu hranicu šengenského priestoru. V roku 2015 Maďarsko dostalo mnoho kritiky, hoci dnes konštatujeme, že spoločná politika Európskej únie sa zameriava na ochranu vonkajších hraníc Európskej únie. Sme hrdí, že sme prispeli k zmene v týchto aspektoch. Chcem ešte citovať malú vetu od pána Tomasa de Mezier, ktorý bol ministrom vnútra a napísal pánovi Timmermansovi, že na boj proti neregulálnej imigrácii a e, prevádzaniu imigrantov musí Európa mať úzke vzťahy s tretimi krajinami, krajinami tranzitu, musím poskytnúť medzinárodnú podporu, musí tam byť aj e, zapojený UNHCR a organizácia, medzinárodná organizácia pre migráciu. Čiže dnes ministri vnútra v rámci únie hovoria, že je nesmierne dôležité bojovať proti nelegálnej imigrácii a proti prevádzačstvu migrantov. Jednou z víziev je tiež vyjasniť si pojmy, keď o čom hovoríme, keď hovoríme o kri- migračnej kríze. Dá sa konštatovať, že niektorí um, si milia ekonomických eh, migrantov s utečenami alebo sírčanov z Alepa s utečencami z Maroka. Čiže potom je tu tá neistá definícia tých bezpečných tretich krajín. A eh, niektoré členské štáty sa nekvalifikujú ako bezpečné krajiny, a hoci Turecko je e, bezpečnou krajinou a Európania si kladú otázku, prečo veľká časť osob, ktoré prichádzajú do šengenského priestoru, po tom, čo prešli mnohými bezpečnými krajinami, žiadajú o e, štátu utečenca iba v niektorých e, krajinách EÚ, napríklad v Nemecku. A to sú legitimné otázky. My sme teda robili legislatívnu prácu v tejto veci, aby sme chránili naše obyvateľstvo, obyvateľstvo členských štátov a efektívnosť konania, čo všetko e, samozrejme musí byť v zhode s európskym právom. Ale nielen maďarská vláda, ale všetky členské štáty a európske inštitúcie si stanovujú rovnaký cieľ. Ja sa zúčastňujem napríklad na Rade ministrov spravodlivosti, a v rámci tejto rady ministrov nebola ani jediná schôdza, na ktorej by sa nediskutovalo o otázkach súvisiacich s terorizmom a s radikalizáciou. Môžeme to isté konštatovať, e, pokiaľ ide o e, zasadnutia Rady ministrov vnútra, kde sa tiež neustále preberajú otázky bezpečnosti šengenského priestoru. Chcem upriamiť vašu pozornosť na e, porušenie ľudských práv, ktoré vyvolávajú veľké znepokojenie na strane členských štátov. E, a treba skonštatovať, že veľká časť európskych krajín nedávno prijala zákony, ktoré e, bránia voľnému podnikaniu v zmysle e, charty a článku 16. Čiže napríklad vysielanie pracovníkov podlieha diskriminačnej legislatíve. Mnohí, mnohé ekonomické subjekty spomínajú, my, my osobne hovorili o problémoch, a mm, zo strany Európskej inštitúcií je tu ohlušujúce ticho e, v zoči voči porušeniu tohto základného práva. Treba tiež pripomenúť, že toto vypočutie je zamerané na úlohu občianskej spoločnosti, keďže štyri e, asociácie boli pozvané k tejto diskusii. My sme vždy ochotní viesť dialog, ale treba si vymieňať e, aj myšlienky a nie len mať tú takú konfrontáciu dogiem. Chceme mať dialog v rámci pracovnej skupiny o ľudských právach a chcem vyjadriť polutovanie, že niektoré asociácie e, sa nezúčastňujú na tejto práci. Maďarská vláda prikladá význam tomuto dialogu a pokiaľ to nie je možné v Budapešti, tak prídeme aj do Bruselu, aby sme to zabezpečili. Chcem predstaviť aj svojich kolegov, ktorí sú špecialisti na otázky migrácie, európske otázky. Žužo Norik z Maďarského migračného úradu, Christian Kačmer, štátny tajomník úplne z európskej záležitosti na ministerstve spravodlivosti, pán e, predseda. Bolo to 8 minút 20 e, sekúnd. Ďakujem za pozornosť. Veľmi pekne ďakujem, pán doktor. Mal som zrejme spomenúť tú skutočnosť, že vás prevádza pán Grecma, um, e, námestník ministra pre medzinárodnú justičnú spoluprácu a pán Sanovík, generálny riaditeľ pre otázku migrácie a azylu Ďalšie vystupí e, Mikuš Santor, rediteľ e, Strediska pre základné práva. Máte k dispozícii 10 minút, nech sa páči. E, ďakujem pekne, vážne pán predseda, stení poslanci, dámy a páni, v prvom rade veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Pokúsim sa sa zmestiť do prideleného mi času. Dovolte, aby som povedal niekoľko slov o Maďarsku, o tzv. situácii v Maďarsku, e, ale nesúvisí to iba s Maďarskom, ale súvisí to s e, situáciou, e, s demokraciou vo všeobecnosti. V prvom rade chcem povedať, že napriek akýmkoľvek iným e, z, e, e, prejavom znepokojenie e, demokracie a základné práva stále existujú a plne jednoznačne fungujú v Maďarsku E, hlavné prvky demokracie, ústava, najmä e, nový e, základný zákon bol prijatý v roku 2017 v súlade s demokratickými štandardmi demokraticky zvoleným parlamentom. Urobili to transparentne a mm, legitímne. Na druhej strane je pravda, že existujú rozličné modely demokracie, keďže def- definície definícia demokracie alebo právneho štátu neexistuje. E, národné štáty by nemali byť e, volené na zodpovednosť v súvislosti s takými polifonickými a nejasne E, e, tvorenými štandardmi. Napríklad určité e, novely ústavy hovorili o tom, že zasahujú do kompetencie ústavného súdu, ale napríklad takéto veci neexistujú ani v Holandsku alebo v Švedsku. Ak sa pozrieme na eh, generálneho eh, prokurátora. Je to nezávislý orgán, ktorého eh, hlava je volená v parlamente. Prokuratúra funguje pod dohľadom a mm, riadením vlády i keď neexistujú komplexné definície demokracie, dva kľúčové prvky, ktoré sú e, e, k dispozícii všetkých členských štátom, sú e, spoločné, a síce slobodné voľby a delba moci, ktorá má byť zaručená pri demokratickom zriadení v Európe, ale je to zaručené v Maďarske všeobecné voľby, miestne voľby a voľby do EP sa konajú raz za 4 roky. E, e, exekutíva a legislatíva a súdnictvo fungujú nezávisle e, od seba. Ako je zakotvené v novej ústave, na rozdiel od prechádzajúcej ústave v odseku 1 článku C, fungovanie maďarského štátu je založené na princípe delby moci v rámci existujúceho rámca slobodných volieb a delby moci konkrétna realizácia rôznych štruktúrálnych a technických mechanizmov alebo riešení, ktoré súvisia s fungovaním rozličných orgánov a členského štátu, spadajú eh, do eh, právnej tradície eh, národnej povahy ako upravuje e, článok 4 zmluvy e, o fungovaní Európskej únie, únie respektuje národnú identitu členských štátov, ktorá sa prejavuje v základných štruktúrach politických a ústavných vrátanie e, miestnej a regionálnej samozprávy. A preto si myslím, že keď e, diskutujeme o demokracii, v skutočnosti hovoríme o rôznom vnímaní zvrchovanosti a nie demokracie nebolo by e, e profesionálne e, alebo správne e, hovoriť o takýchto postupoch, ale skôr ide o ideologických prístupoch zvrchovanosti členských štátom, napríklad akým spôsobom by sa mali e, kompetencie členských štátov a únie. Tu treba zdôrazniť, že Európska únie nie je štátom e, sama o sebe, neexistuje európsky národ a preto EÚ e nemá zvrchovanosť. Tu majú iba členské štáty, ako je e, zakotvené v Maďarskej ústave. Maďarsko využíva iba niektoré zo svojej kompetencie prostredníctvom Európskej únie spoločne s ostatnými členskými štátmi, avšak nie samotnú zvrchovanosť a samozrejme existujú rôzne koncepcie, ktoré súvisia s podstatou zvrchovanosti. Ako sa to má vykladať alebo reštrukturizovať na jednej strane? Eh, koncepcia eh, Národnej únie eh, tvrdí, že Európska únia by mala hm, požívať viac kompetencií, prípadne získať zvrchovnosť na úkor členských štátov, vrátanie práva na výklad a e, e, nanúcovanie e, štandardov právneho štátu alebo základných práv. E, e, táto paradigma vychádza z multikulturalizmu a politickej korektnosti, čím sa znižuje význam E, e, členských štátov. E, druhá koncepcia uvádza, že Európska únie je iba nástrojem, nie však samotným cieľom a že iba členské štáty majú právo využívať svoje kompetencie, či je súčasť ich zvrchovanosti, čím tvoria právne prostredie s prihľadnutím na ústavnú identitu, ako napríklad úlohu ústavného súdu, generálneho prokurátora alebo obsahu a postupov, ktoré súvisia so základnými právami. Samozrejme je očividné, že ide iba o začiatok širších e, zmien e, e, samotnej paradigmy demokracie, významu právneho štátu základných práv a vo všeobecnosti ohľadom zvrchovanosti. Je takisto očividné, že politický boj medzi tými, ktorí sa statožňujú s národnými riešeniami na prospech ľudstva a tými, ktorí vychádzajú z národnej identity, vrátane identifikácie definície základných práv, E, e, vyznačuje nielen Maďarsko a Európu, ale celý západný svet, ktorý poznáme. A preto domnievam sa, že najzaujímavejšie dni, ktoré e, má na život, sú ešte pred nami. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, vypočujeme si pána Gardoša, vedeckého pracovníka organizácie Amnesty International. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pekné popoludne, dámy a páni, ctení e, e, poslanci, kolegovia, pre mňa je veľkou cťou, že môžem vystúpiť dnes. je od začiatku chcel by som potvrdiť, že e, e, Amnesty International má vážne znepokojenie ohľadom situácie s ľudskými právami v Maďarsku. Počas ostatných rokov hovorili sme o, oslavení štandardov a postupov vo viacerých oblastiach, ktoré považujeme majú zásadný význam e, z hľadiska využívania ľudských práv, základných práv bez diskriminácie a obmedzení. Vyjadrovali sa medzi viacerých zákonov zákonov a ústavy a viacerým novelám, ktoré e, e, bránia využívaniu e, základných práv. Hovoríme o tom, že sú tu nové zákony, ktoré zavádzajú super majoritu bez potreby konzultácie. Chcem hovoriť o, o štyroch záležitosť. Spolu s ostatnými medzinárodnými expertmi hovorili sme o našom znepokojení, o mediálnych e, zákonoch, e, možnosti e, doživotného trestu bez možnosti predčasného oslobodenia. Hovorili sme o obmedzovaní úlohy súdnictva. Znepokojí nás informačná kampaň vlády, ktorá zavádza viaceré obmedzenie vrátanie interrupcií E, e, kráťa sa tým e, aj práva zastancov ľudských práv. To všetko komplikuje žiadosť o azyl Maďarsku a komplikuje život žiadateľov. Počínanie si premiéra hovorí o tom, že vláda nie je pripravená konstruktívnej rozprave Počas uplynulého roku vláda a vládna e, e, e, strana diskriminačne sa vyjadrovali ohľadom pristahovalcov žien a menšín tento parlament a váš výbor e, e, vyšetroval e, niektoré takéto prijavy a volal po zodpovednosti osôb, ktoré narúšajú základné práva Amnesty International. Vďačujem vám za takéto konania európskych poslancov a Žiadame vás, aby ste naďalej kladli svoje otázky a vyvierali tlak na komisie členské štáty. To, čo sa deje v Maďarsku, je zámerné zamerne zacielenie na jednotlivé skupiny v spoločnosti, ktoré sú už bez tak marginalizované e, normy e, ústavnej ochrany a mnohé dôležité ústavné inštitúcie sú v područí vlády. E, v polovici minulého týždňa predstaviteľa vlády a strana Fides podrobila nás kritiky, hovorila o tom, že zverejňujeme falošné E, správy. Očakávame ďalšie zastrašovanie. E, e, takisto treba povedať, že je to mimoriadne naliehavá situácia. V súčasnosti utečenci a migranti nemôžu prekonať maďarské hranice. V piatok minulého týždňa som dostal správy o tom, ako ľudí zneužívajú na hranice. To pokračuje príliš dlho. Vláda tvrdí, že má prejav súcitu pre ľudí ktorí e, utekajú e, zo svojich krajín a sú obeťami e, zlého zaobchádzania, avšak vláda dáva iba vágne sľuby, ktoré nevyžadujú žiadne konania. Maďarská vláda nekoná na prospech žiadateľov o azyl a utečencov. Vláda odmieta takéto obvinenia a nerealizuje nezaujeté vyšetrovania na druhej strane tisícky utečencov, polovica z nich e, e, deti e, sú e, na území e, Srbska. Cenický prístup vlády vyústuje do skutočného utrpenia na hranicach. Aj najnovšie e, návrhy ministerstva vnútra to iba zhoršia. Nenechajme sa e, zavadzať. E, to, čo navrhuje vláda, e, je najhoršou možnosťou e, pre e, utečencov a to neumožňuje účasť na spoločných mechanizmov. Napriek tomu, aby Maďarsko e, plnilo si svoje povinnosti, zostáva izolované a odmieta e, všetky formy spolupráce vrátane dublinského systému a systému realokácie. Zároveň vláda uvádza, že utečenci sú kriminálnici a sú hrozbou pre bezpečnosť krajiny vláda vynakladá milióny eur na billboardy a referendy, aby presadzovala svoju agendu. Tieto prostriedky neprinašajú eh, žiadne osoch a nezvyšujú úroveň ochrany. Naopak, eh, eh, viktimizuje oponentov a utečencov. V Európskej únii, ktorá si zakladá na rovnosti a diverzite, je to veľmi zlé využíva, eh, vláda využíva príliš širokú definíciu eh, terorizmu. Eh, naša organizácia zverejnila správu o, o týchto udalosti v Maďarsku, ktorí, ľudia, ktorí nemajú nič spoločné s terorizmom, častokrát sú obvinení z terorizmu, tak sa to stalo s jedným utečencom zo Syrii, ktorý bol nespravodlivo obvinený a odsudený na 10 rokov odňatia slobody E, Maďarsk, e, tento sírsky utečenec bol súčasťou väčšej skupiny na hranici medzi Maďarskom a Srbskom. E, zostal tam potom, ako Maďarsko uzatvorilo svoje hranice. Podľa rozhodnutiu Segeckého súdu v novembri Ahmed spáchal teroristické činy, pretože využíval megafón s tým, aby vyzval e, úrady na povolenie vstupu. V skutočnosti e, Ahmed, e, človek, ktorý spolu s rodinou utekol z Turecka na Cyprus, 10 ďalších slob vratanie rodičov Ahmeda bude tiež obvinení z, z nezákonného prekročovania hranice Maďarska Veľmi pozorne sledujem e, vývoj v súvislosti so súdom Ahmeda e, s tým, aby rozhodnutie bolo zemietnuté, aby mohol sa vrátiť e, k svojej rodine na Cypre. Nie teroristom, len sa ocitol na nesprávnom mieste v nesprávnom čase a vláda ho označila za hrozbu voči Maďarsku jeho eh, osud eh, eh, bol ovplyvnený vyhláseniami štátnych orgánov o tom, že je spojený s terorizmom. Títo obvinenia nikdy neboli potvrdené v súde a sú prejavom nenavisti voči moslimom. Ide o zneužívanie ustanovenia o boji s terorizmom, využívanie megafónu a hádzanie kameňov sa nemôže označiť za terorizmom Očakávame rozhodnutia eh, mm, odvolacieho súdu. Vážení poslanci, eh, mali by ste pozorne sledovať tento súd a klásť v tejto súvislosti otázky. Európsky parlament a Európska komisia by mali vyšetriť tento eh, prípad v súvislosti s príslušnými ustanoveniami Charty základných ľudských právach. Minulý rok Európsky súd pre ľudské práva odsudil Maďarsko za príliš široké využívanie právomoci na e, pred dohľad. Napriek tomuto rozhodnutie príslušný zákon nebol zrušený. Naopak, naopak vláda tvrdí, že e, e bezpečnostné rizika sa zvyšujú a veľmi e, ťažko sa teraz uplatňuje právo na slobodu e, slova. E, boli prijaté nové e, ustanovenia zákona o mimoriadnej situácii. E, E, vláda má v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie e, právo pozastavovať platnosť zákonov, e, používať armádu a využívať strelné zbranie, obmedzovať slobodu pohybu a prehľadovať súkromné a verejné priestory. Ešte sa prvýkrát nové zákona neboli použité ale e, vieme si predstaviť scenár, keď e, vláda e, zneužije takéto ustanovenia v situácii viaceré skupiny v Maďarsku sa označujú za hrozbu voči bezpečnosti a je to riziko, že vláda zneužije takéto právomoci voči zastancom ľudských práv, prípadne voči ďalším nežiaducim osobom. Tretie poslanie spočíva v nasledovnom. Prosíme aby Európsky e, e, parlament e, žiadal od komisie odpovede, prípadne zorganizoval návštevu Maďarsko. Nesmieme konať príliš jemne, nesmieme zanedbovať hodnoty Európskej únie. Eh, Amnesty International domnieva sa, že treba eh, spustiť konanie podľa článku 7, pretože existuje vážna hrozba porušenia eh, základných práv. Nečinnosť komisie znamená nevyžovanie jej zodpovednosti a preto parlament má povinnosť vytvoriť kritickú hmotu na to, aby sa presadili európske zmluvy. Ďakujem pekne a teraz vystupí pani eh, eh, Kapracajn, eh, generálna rediteľka Maďarskej únie pre občanské slobody. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za pozvanie a možnosť vystúpiť na tomto vypočutí. Chcel by som sa sústrediť na situáciu, pokiaľ ide o slobodu slova a šírenie informácií. Karta základných práv zakotvuje slobodu slova a právo na informácie v legislatíve únie. Hovorí o tom, že treba respektovať e, pluralizmus médií. Chcel by som najprv spomenúť slobodu médií v Maďarsku. Môžeme identifikovať dve hlavné e, tendencie, ktoré podkopovajú slobodu a pluralizmus. Ide o restrukturizáciu mediálneho trhu a manipuláciu e, redistribúcií príjmov. Cieľom týchto opatrení sú najmä médiá a nie mediálne podniky. To zasahuje s dodaním obsahu o tom e, hovorí e, organizácia Medienbertek. Pokiaľ ide o restrukturizáciu mediálneho trhu, OBSE v roku 2014 po všeobecných voľbách poznamenala, že e, iba neveľký poč- počet médií sa môže považovať za nezávislé. Odvtedy došlo k väčšej koncentrácii médií, z, napríklad noviny Nevsebečak v roku 2015 Ehm, nezávislý TV e, kanál e, bol e, získaný podnikateľom, ktorý má prepojenie na vládu. Ďalej získal ďalší portál podnikateľ s úzkými väzbami na vládu. V roku 2016 noviny Nevsoba však boli uzatvorené, boli prepustení zamestnanci a archív online prestal byť k dispozícii E, súd označil to za nezakonné, ale e, noviny boli aj tak e, zatvorené. To sa vysvetľovalo ekonomickými dôvodmi, ale napokon 100% akcií boli predaní podniku, ktorý je úzko napojený na vládnúcu stranu. Aj ďalšie médiá získali podnikatelia s dôležitými politickými konekciami. Chcel by som spomenúť odporúčanie Rady Európy eh, parlamentného zhromaždenia eh, eh, Rady Európy, ktorý volá po spravodlivom rozdelení reklamy. Môžeme hovoriť, že v súčasnosti reklamné objednávky idú najmä médiám nakloneným vláde. Existujú aj formálne obmedzenie spravodajstva. Napríklad viacerí novinári nedostali možnosť navštíviť e, migračné strediska počas migračnej krízy a predseda parlamentu e, vyhostil e, niektoré médiá z parlamentu, i keď odvtedy určité zákazy boli zrušené. Druhá téma, ktorú by som chcel spomenúť, sa týka situácie občanov v Maďarsku, ktorí majú problém pri získaní prístupu k verejným údajom. E, chcem spomenúť o zneužívaní e, právnych nástrojov. E, kritici častokrát sú prepustení a musia čeliť obvineniam zo šírenia nepravdivých informácií. Väčšina tých ľudí je odradzaná od Mm, e, e, zverejňovať informácie o korupcii, keď sú nutení platiť e, vysoké pokuty. V súčasnosti natrhanie nácti sa považuje za trestný čin a častokrát sa používa voči novinárom a organizáciám novela e, zákona o slobodnom prístupu k informácii taktiež e, skomplikovala prístup k verejným údajom. Majiteľia údajov môžu odmietnúť e, žiadosť o prístup na základe toho, že určité informácie sa nesmú sprístupniť, pričom častokrát sa vymáhajú poplatky nielen za vyhotovenie kopii, ale ale aj za spracovanie žiadosti v roku 2016 takéto obmedzenia boli e, e, ďalej šírení a viaceré podniky boli vyneté z povinnosti zverejnovať e, informácie. Keď hovoríme o slobode vyjadrovania, treba si uvedomiť aj problém, s ktorým sa potýkajú mimovládne organizácie. Predstaviteľe OSN navštívili našu krajinu v roku 2016 a o tri dní zverejne svoje odporúčanie. Eh, vyjadrujú určité znepokojenie v súvislosti so situáciou eh, ochrancov eh, ľudských práv v Maďarsku. Spravodajca tvrdí, že podmienky, v ktorých pôsobia takéto organizácie, sú nepriaznevé. Stigmatizácia takýchto ľudí sa začala v roku 2013, koncom roku 2016 nadobudla nové prijav, keď podpredseda Fidesu, predseda výboru pre národnú bezpečnosť, E, e, e, povedal, že požiadal, aby výbor pre národnú bezpečnosť a bezpečnostná služba preskúmala organizácie, ktoré spolupracujú s organizáciami SRŠ. Bolo identifikované 24 takéto organizácie a tvrdilo sa, že takéto organizácie porušili medzinárodné a maďarské právo takáto legislatíva e, je v rozpore e, s e, európskou legislatívou. O tom rozhodol Európsky súd pre ľudské práva v prípade Saben Vyšie proti Maďarsku sa rozhodlo, že práva sú porušené, pokiaľ chýba kontrolný mechanizmus nezávislý od vlády. Kladie sa väčšie dôraz na stigmatizáciu nezávislých organizácií keď e, bol predložený legislatívny program parlamentu e, rata so e, menou zákon o verejných organizáciách. Týka sa to Národného protikorupčného programu a uznesenia vlády, podľa ktorého na zabezpečenie transparenta o fungovanie mimovládnych organizácií úprava e, činnosti týchto organizácií, e, ktoré sú e, povinné predkladať informácie o svojom majetku, sa majú zmeniť. Zajtra sa majú začať rokovania o tomto návrhu, ktoré sa týka zverejnenia svojho majetku. Doteraz neboli predložené návrhy zákonov, ale predstaviteľe vlády E, prichádzajú s novými nápadmi, ako zvýšiť e, transparentnosť mimovládnych organizácií. Tieto návrhy e, buď stigmatizujú takéto informácie, alebo žiadajú od nás zverejňovať údaje, ktoré už bez tak sú zverejňované. Takéto nápady pochádzajú od vysokopostavených e, úradníkov vrátania premiéra. Zvyčajne sa hovorí e, o tom, že takéto organizácie sú financované z hraničia, prípadne e, realizujú politickú činnosť bez toho, aby boli zvolené a nie sú transparentné. A to napriek tomu, že naše správy sú v dispozícii a obsahujú všetky tieto údaje uvedené v tlačových vyhláseniach. Okrem toho, tieto informácie sú, e, tieto organizácie sú často spájané s migračnou krízou. E, ďalej sa tu nemalo by byť zavádzajúce to volanie po nejaké väčšej transparentnosti, pretože to je len retorika, ktorá má za účelom stigmatizovať alebo vôbec zbaviť sa týchto organizácií. V januári vládnúca, teda podpredseda vládnej e, strany Sir Lemet hovoril o tom, že organizácie, ktoré majú napojenie na Soroša, musia byť vymetené z krajiny. E, špeciálny spravodajca OSN tiež poznamenáva, že je znepokojený zo neustálej stigmatizácie aktivistov za ľudské práva a aký má účinok takáto nenávistná reč, ktorú používajú úradníci voči e, predstaviteľom občianskej spoločnosti. Počuli sme o navrhovanej legislatíve, ktorá je problematická z pohľadu ehm, teda nerešpektovanie európskych hodnot. Sloboda prejavu je len jedna z týchto hodnot. Ďalšie sa týkajú zahraničného e, financovania. E, zahraničné financovanie sa týka uh, slobody uh, eh, cez, teda, hm, cezhraničných pohybov kapitálov, kapitálu. Minulý týždeň médiá hlásili, že parlamentná skupina na Fidesu na svojej schôdzi Hovorilo sa tam o zahraničnom financovaní e, e, mimovládnych organizácií. Zdá sa, že e, bude zavedená nová kategória tých mimovládnych organizácií, ktoré dostávajú určitý pojem svoje, po, podiel svojich financí zo zahraničia. Ďakujem. A ako posledná bude Marta Pádavi, eh, spolupredsednička Maďarského helsinského výboru. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážené poslankyne a poslanci, eh, je mi cťou, že tu môžem dnes vystúpiť. Som spolupredsedničkou Maďarského helsinského výboru čo je mimovládka, e, eh, zaoberať sa s ľudskými právami, máme svoj sídlo v Budapešti a naša činnosť je, mm, sa prekrýva s portfóliom tohto výboru. Ja doplním to, čo povedali kolegovia a aké sú tie najväčšie znepokojenia v oblasti ľudských práv v Maďarsku, a to je ochrana utečencov, práv utečencov. Je jasné, že štáty majú práva a zodpovednosti chrániť svoje hranice, avšak je ich povinnosťou chrániť ľudské práva aj e, počas opatrení na prihraničných kontrolách. V tomto kontexte teda musia štáty zaobchádzať s ľuďmi ľudsky a musia rešpektovať ich právo na e, požiadanie o azyl tým, že im dajú prístup k efektívnemu a spravodlivému azylovému konaniu. Za posledné tri roky sme v Európe svetkami e, neutichajúceho boja, hľadania rovnováhy medzi ochranou hraníc a ľudskými právami a určite to nie je jednoduché. A Avšak, e, čo sa týka migrácie a Maďarska, hľadanie tejto rovnováhy a úsilie rešpektovať ľudské práva a dodržiavať európsku legislatívu, e, to bolo uh, e, hodené cez palubu v, august, v, v lete 2015. Od, od augusta 2015 maďarská vláda prijala celý rad drastických fyzických a právnych opatrení, ktoré v podstate odbúrali akúkoľvek ochranu utečencov v Maďarsku spoločný a zamýšľaný účinok týchto krokov bolo odradiť a obmedziť ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, odradiť ich od e, príchodu do Maďarska. Určite poznáte tie opatrenia, ktoré boli prijaté. Väčšinou to boli opatrenia, ktoré teda zamietajú žiadosti o azyl od ľudí, ktorí prišli do Maďarska cez Srbsko, e, od našich južných susedov. Mm, tieto žiadosti o azyl boli považované za e, neopasateľné, pretože porušený e, Princíp tretej krajiny, Maďarsko považuje Srbsko za bezpečnú tretiu krajinu a preto sa vôbec nevyšetrujú dôvody, prečo Sieračania, Iračania, Afgánci a ďalší museli utieť zo svojich krajín. Nové a neférové e, procesné pravidlá boli zavedené, ktoré e, vedú k tomu, že skutoční utečenci nemajú prístup k riadnym azylovým konaniam a k možnosti e, získať ochranu. Hranice boli zapečatené, je tam žiletkový osnatý drôt. Boli zavedené nové trestné činy a boli uh, zrýchlené trestné konania, čiže chýbajú tam procesné záruky. Uh, maďarský azylový systém znížil svoju kapacitu eh, na príjmanie žiadateľov azyl. Mnohé veľké tábory boli zavreté a namiesto toho teraz maďarská vláda dáva dôraz na dočasné núdzové opatrenia, ako sú stany, ktoré dávajú absolútne neadekvátnu ochranu, je to neludské zaobchádzanie v zime, alebo sa využívajú kontajnery. Boli otvorené malé tranzitné zóny na južnej hranici, to sú oblasti, kde ľudia majú dávať svoje žiadosti o azyl legálnym spôsobom a to je verzia akého riadeného konania na vstupe. Avšak Maďarský migračný úrad vpúšťa iba 25 osôb týždenne, aby sa Maďarsku uchádzali o azyl, čiže prakticky eliminuje prístup do krajiny. V roku 2016 vláda sa rozhodla prijať nové legálne a praktické opatrenia, aby sa potlačil tok utečencov a migrantov prichádzajúcich do krajiny, čím sa zabránilo v prístupe e, k ochrane pre utečencov. E, od júla je policia povinná automaticky eskortovať mm, týchto e, migrantov za túto hranicu a akýkoľvek migranti, ktorí budú zachytení do jedného kilometra od hranice. Čiže Takže toto vlastne legalizuje vytlačanie utečencov z Maďarska do Srbska a upiera mm, utečencom ich právo na e, žiadosť o medzinárodnú ochranu. Títo potom uviaznú v Srbsku v ťažkých, často neľudských podmienkach, e, pretože srbský azylový systém je prakticky neschopný zvládať viac než 7 tisíc migrantov, ktorí tam hľadajú prístrešok. Od júla do decembra minulého roku Viac než 90 tisíc migrantov bolo zablokovaných a boli vytlačení za tento hraničný plot. E, neboli individuálne zaregistrovaní, nedostali žiadne individualizované rozhodnutie o návrate. Prakticky žiadne právne konanie neprebehlo, nemajú žiadnu možnosť na opravné prostriedky. Samozrejme, Bezpečnostné e, aspekty sú tu tiež, e, keď e, nie sú zaregistrované tisícky tisícky nelegálnych migrantov alebo nie sú vlastne skontrolovaní, pokiaľ, či sa nachádzajú v nejakých databázach. Čiže sú tu e, nejaké špeciálne opatrenia, ktoré fungujú v rámci legislatívy EÚ, ale nie je to v súlade. A preto komisia e, začala konanie v, z dôvodu porušenia voči Maďarsku. To konanie ešte stále prebieha. Malo by sa zintenzívniť od jary 2016. Mimovládne organizácie v oblasti e, ľudských práv a UNHCR dostávajú alarmujúce správy, rastúce správy o systematickom porušení porušovaní ľudských práv a e, teda činoch, ktoré robia e, pohraniční pracovníci, ktoré páchajú proti utečencom. Takisto e, boli vyjadrené vážne obavy z týchto e, praktík a Frontex tiež monitoruje situáciu. Avšak e, maďarské úrady neukazujú absolútne žiadnu vôľu realizovať hĺbkové, komplexné vyšetrenie e, týchto mm, údajných porušení na hraniciach, vytlačanie e, za hranice z e, tržnej východnej Európy, čo je teraz veľmi typické v tomto regióne, bolo zdokumentované v našej poslednej správe Pushed Back at the Door Teraz bol predložený návrh zákona, maďarská vláda predložila návrh zákona a teraz ho má prijať parlament na svojej jarnej schôdzi. Tento zákon by umožnil orgánom automaticky zadržať každého uchádzača o azyl v tranzitnej zóne pozdĺž hranice a e, vrácať migrantov, ktorí sa chcú e, uchádzať o azyl, ale nemajú legálny štatút v krajine. Títo by sa navracali za srbskú hranicu, odkiaľkoľvek z Maďarska, bez ohľadu na to, čo by mohol byť ich e, bod vstupu do krajiny. Tieto opatrenia e, sa uplatňujú počas tohto núzového stavu, ktorý sa uplatňuje od roku 2015 a rozšírilo sa to teraz, e, aby to bolo doplatno v platnosti až do septembra tohto roku. A mm, ak by bola nejaká núdza v budúcnosti, núdzová situácia. Čiže môžu byť zadržaní všetci dospelí uchádzači o azyl na území Maďarska, vrátane rodín s deťmi a e, nesprevádzanými deťmi e, vo veku viac než 14 rokov budú zadržení v tranzitných zónach bez akýchkoľvek zábezpek, ktoré sa uplatňujú e, na základe európskeho práva, mm, práva e, ľudských práv. Čiže je to v podstate obmedzenie slobody a takisto to zo zákona umožňuje orgánom vrácať hromadne všetkých uchádzačov o azyl, ktorí sú v krajine e, teda za srbskú hranicu, nech sa nachádzajú kdekoľvek v Maďarsku nebudú môcť požiadať o ochranu. Jedine cez azylový systém by to bolo možné v tých tranzitných zónach, ak do, sa im povolí vstup. Avšak momentálne maďarské úrady poskytujú vstup iba 25 osobám týždenne. Ťažko očakávať, koľko ľudí naozaj bude môcť využiť e, tento povolený vstup do krajiny. Tranzitné zóny, ako uvedla e, vláda, budú vlastne kontajnerové domy, kde bude 200-300 ľudí, ľudí z jednotlivých zariadení s otvoreným príjmom, teda títo ľudia budú transferovaní do týchto kontajnerových táborov a bude sa to vlastne stiavať na celé územie krajiny a mm, budú môcť byť e, zadržaní počas celého azylového konania bez ohľadu na európsky právny rámec e, ktorý upravuje pobyt uchádzačov o azyl z tretich e, krajín, kedy teda obmedzenie osobnej slobody je len mimoriadne opatrenie, ktoré musí byť individualizované. E, takéto zadržanie by sa vzťahovalo na všetkých vrátane maloletých, nesprevádzané maloleté osoby nad vek 14 rokov. A to je flagrantné porušenie e, ľudských práv a určite to neslúži najlepším záujmom dieťaťa. Myslíme si, že táto legislatíva prinúti ďalšie členské štáty k tomu, že nebudú vrácať uchádzačov azyl do Maďarska v rámci dublinského nariadenia a bude to mať účinok podkopania solidarity medzi členskými štátmi. Preto spolu s Human Rights Watch vyzývame dnes komisára Avramopoulosa, aby e, preskúmal tento návrh zákona a aby u, urychlene konal, aby Maďarsko dodržiavalo Eh, azylové právo a eh, právo ľudské, teda ľudské práva. Ďakujem. Ďakujem všetkým rečníkom za na význam a citlivosť eh, tohto vypočutia. Chcel som dať všetkým príležitosť vystúpiť. Prioritu dostanú najprv členovia výboru LIBE, ale aby každému sa ušla príležitosť vystúpiť, máte len 1,5 minúty. Hovorím to preto, že musíme mať aspoň 30 minút na reakciu e, panelistov, teda z ministerstva a z občianskej spoločnosti. Takže všetci koordinátori všetkých politických skupín musia byť zastúpení, takže poprosím koordinátorov, aby vystúpili, ak tu nie je koordinátor, tak prosím niekoho za politickú skupinu, ktorá je poslancom LIBE, aby vystúpil v mene tej politickej skupiny. Máme tu 15-16 e, zapísaných. Ktokoľvek, kto teraz vôjde do miestnosti, už nedostane slovo a každý, kto ste tu a prihlásili ste sa ste na, na zozname. Pani Beržia, už ste... Veržia. Pani Veržia, už ste sa prihlásili. Chcete hovoriť áno, nie? Áno? Dobre, takže ste na zozname a zašlem EPP. Pani Mecola či pán Nať, hlásite sa? Mohli by ste sa prosím riadne hlásiť? Chcete vystúpiť? Nie vy, pán Nať, tá osoba za vami kolegovia, ktorí nie sú z Libe. Chcete teda vystúpiť? Áno? Dobre, nikto iný, takže vy ste ten posledný, pán Naď, ospravedlňujem sa, vy ste zastupca koordinátora, takže vy ako prvý dostanete slovo. Alebo pani Mecola? Nech sa páči. Áno, pýtam sa uh, otázku pre ministra spravodlivosti konkrétne, aké opatrenia maďarská vláda prijala súvislosti s tým, že vo väzniciach je tam príliš veľa ľudí a takisto aké opatrenia ste prijali v súvislosti s tým, aby sa zabezpečilo, že ten tzv. scoreboard v oblasti spravodlivosti, keď ho komisia meria, aby aj reagoval alebo teda reflektoval realitu, tak ako existuje. A potom mohli by ste sa ešte vyjadriť e, k pravomociam ústavného súdu. Vy ste boli svojho času k sudcom, takže možno by ste sa k tomu vedeli tak e, lepšie vyjadriť, bližšie, než to, čo vidíme v médiách. Ďakujem, že ste taká sručná pani Sipel, ďalej za SAD. Ďakujem. Ja som ešte nejaký ďalší výskum si tu spravil, akým rečníci vystupovali. Bolo zaujímavé počuť to, čo hovorí pán Santo, pokiaľ ide o demokraciu a právny štát. Ja som si to pozrel a zistil som, že Centrum pre základné práva bolo založené v roku 2013. Na web stránke som našla iba dve mená. Vaše a ešte jedno. A všetky články na stránke boli podpísané iba Centrum pre základné práva fundamentálne práva. Takže chcem sa spýtať, to nie je veľmi transparentné, môžete mi povedať, kto alebo koľko ľudí pracuje v tomto centre a koľko ľudí platí, e, píše pardon, tieto e, články. A tiež som trošku prekvapená, že pán Tročany e, hovoril o tom, že všetky vlády boli zvolené. Samozrejme, že boli e, zvolené. Nikto to ne, nikdy nespochybňoval, tak prečo to vôbec e, spomínate? Ale e, keď už teraz zvolený, bez hľadu na to, aká je väčšina, treba rešpektovať rôzne politické vyhlásenia, politické skupiny, rôzne pozície zo strany mimovládnych organizácií a zo strany občanov. Ak máte demokraciu, treba zabezpečiť, aby všetky tieto jednotlivé pozície a argumenty minimálne mohli byť vypočuté. Čiže e, sloboda e, prejavu, sloboda médií, to sú dôležité veci a sú o to dôležitejšie e, práve v demokracii, aby médiá mali možnosť a vlastne nakoniec je to ich povinnosť byť kritické. A potom posledná vec, azylové postupy. Spomenuli ste, že mnohí utečenci by chceli prísť do Európy a nezostať v iných bezpečných krajinách. Vy si uvedomujete, že väčšina utečencov na svete nejde do Európy, neprichádza do EÚ, vy chcete chrániť hranice v poriadku, ale zároveň neumožňujete tým ľuďom, ktorí klopu na dvere, ktorí hovoria, e, potrebujem pomoc, aby vstúpili, aby boli ochránení. A to je v nesúlade s ženevským ženskými dohovormi. A vy vysielate signál, ktorý hovorí, choďte kam chcete, ale nechoďte nám sem do Európy a už e, vôbec nie do Maďarska, čo tiež je v nesúlade s ženevskými dohovormi. A ešte chcem povedať e, ďalšiu vec A potom tento nový e, zákon, pri ktorý sa týka e, väznenia žiadateľov o azyl, neviem, či to vstúpi do platnosti. E, Prepašte kolegovia, ale naozaj treba vystupovať stručne, je to nefér voči ostatným ľuďom. Pán Ďurek za ECR, nech sa páči, ďakujem pekne. Ja e, dúfam, že teraz ma e, počujete, e, keď vystupujem. A musím povedať, že som bol prekvapený, e, E, tým, čo povedal pán Radu. E, vy ste spomenuli rôzne správne postupy, ale najmä ste reflektovali názory a stanoviska, alebo spomínali. Keď sa berú e, názory ľudí z ulice, tak povediať, tak ak aj tie názory sú iné, ako tie, čomu veríme my, tak aj tieto názory E, treba chrániť. A takisto sa chcem spýtať zástupcu Amnesty International. Súhlasíte s tým, že komunizmus v Maďarsku aj v iných krajinách bol systém útlaku a bol to aj e, sú systém sociálnej diskriminácie, ktorý škodil celým e, skupinám spoločnosti, ktorí boli považovaní za zradcov alebo nepriateľov ľudu a súhlasil by ste aj s tým, že isté kruhy, ktoré kolaborovali s komunistickou mocou, či už v Nemecku, alebo eh, v Maďarsku, alebo v iných krajinách, po tom, čo e, došlo k padu komunizmu, potom keď vlastne e, vlastne demokracie, tak tieto kruhy naďalej využívali svoje vplyvy, svoje peniaze, svoj vplyv na to, aby blokovali rôzne spoločenské zmeny, blokovali emancipáciu tých e, spoločenských skupín, ktoré boli diskriminované práve počas komunistického režimu. A e, ďalšia otázka, súhlasíte s tým, že každá vláda, každý režim, ktorý chce chrániť e, spoločné dobro, musí zároveň chrániť tie skupiny, ktoré v minulosti boli diskriminované. A posledná otázka. Neviem, či som vám dobre rozumel. Abort, e, teda interrupcie, považujete interrupcie, teda zavraždenie e, e, plodu za otázku ľudských práv? No, we started by two and a half minutes. No, not... Prosím vás, e, naozaj stručnejšie vystupujte. Každý sa vyjadri a budú to teda nakoniec ak to budú dve a pol minúty, tak nakoniec nebudú môcť vystúpiť samotní rečníci potom už bude 5 hodín a už treba hlasovať potom. Čiže poprosím vás naozaj 1,5 minúty. Skúste e, e, sa vyjadrovať stručnejšie a ospravedlňujem sa ostatným koordinátorom, ale vy naozaj budete musieť hovoriť minútu a pol. Guje, pani Spinali, nech sa páči. Ďakujem pekne. Prepačte, ja by som chcela ešte povedať, že máme nového koordinátora, koordinátor to je Natália Grispek, takže poprosím, aby ona vystúpila, keď e, bude Alde na rade. Áno, prepačte, to bola iba chyba. E, je tu také trošku napätie v miestnosti, tak som sa pomýlil od samého napätia. Čiže Natali, gratulujem vám k tomu, že ste sa stala, stali koordinátorkou ALDE a nech sa páči a ospravedlňujem sa, že som sa pomýlil takýmto spôsobom. Nehnevajte sa. Ďakujem e, pekne, e, pán e, predseda. Ja teda nemám veľa času, ale stručne sa vyjadrím. Mal by som aj viac otázok, ale už nakoniec niektoré spomenuli aj kolegovia. A teraz budem sa venovať jednej otázke. My sme prijali novú smernicu, teraz to bolo minulý týždeň v Štrasburgu, týka sa boja E, proti terorizmu a tam sa vlastne harmonizuje e, ten právny, trestoprávny rámec v rámci členských štátov, v rámci boja proti terorizmu. Na základe toho, e, čo tu vlastne hovorili zastupcovia Amnesty International, prípad Ahmed až ten bol tiež spomenutý, teda, že tento človek bol podozrievaný zo strany maďarských orgánov vo veci teroristických e, aktov alebo skutkov, hoci v skutočnosti iba tam používal nejaký megafón tak chcem sa spýtať v tejto súvislosti, čo si myslia maďarské orgány, mohli by ste mi prosím zareagovať, pokiaľ ide o kompatibilnosť tých ustanovení, ktoré boli e, prijaté s veľkou väčšinou našej plenárke v súvislosti s tými e, požiadavkami, teda, ktoré v tejto smernici sú uvedené, pokiaľ ide o definíciu, pokiaľ ide o potrebu proporcionality alebo primeranosti a zadržiavania alebo dodržiavania základných ľudských e, práv je veľmi dôležité, aby sa e, tieto témy, ktoré sa všetky na na Európanov týkajú, boli e, riešené primeraným spôsobom. Ďakujem. Ďakujem. A opäť gratulujem k vašej funkcii a ešte raz ospravedlňujem, že som vás hneď nevyvolal. Pani Spinelli, nech sa páči, GUE. Áno, ďakujem pekne. Pán predseda, prosím vás, pani Veržia by vystúpila za namiesto mňa. Dobre, ona je tieňová nie je to v poriadku? Samozrejme, nech sa páči, pani Veržia. Ďakujem pekne, pán predseda. Prepačte, že trošku bol takýto neporiadok a prepačte, že som prišla aj trošku e, neskôr kvôli tomu tento, toto možno malé nedorozumenie. Chcem sa ešte spýtať e, jednu vec, pokiaľ ide o prístup k migrantom a Maďarsku konkrétne je tu jeden konkrétny postup, ktorý sa v Maďarsku e, používa a chcem povedať, že osoby, ktoré boli v rámci tohto procesu e, obvinené, tak e, väčšina z nich sú zo Sýrie, niektorí z nich boli vlastne aj handicapovaní v súvislosti s občianskou vojnou v Sýrii a naozaj v ich prípade reakcia maďarských orgánov bola veľmi dramatická. Je tam prípad e, Hameda H. Naozaj tam bol veľmi prísny e, trest e, udelený a, e, ako nám bolo povedané, bolo to z dôvodu toho, že hovoril do megafónu, čo teda a je, je, je je, je pozorovná šokujúce, aby niekto s megafónom bol obvinený kvôli tomu z terorizmu. Takže ako prosím vás, maďarská vláda dokáže takéto niečo e, vysvetliť, že Ahmed, Ahmed, Aš, Ahmed H. bol teda takto diskriminovaný a obvinený z terorizmu reálne, pretože to bol moslim. Viem, že e, niektorí ľudia majú s tým problém, aj radi hovoria o slobode e, náboženstva alebo vierovýznania, ale nie pre všetkých. A potom ďalšia vec, e, prečo maďarská vláda e, odmietla v tomto prípade mediáciu zo strany HCR a potom som sa spýtať, či občania tretich štátov, e, tretich krajín sú rovnako e, či k ním správa Maďarsko rovnako, či tí ľudia, ktorí tam napríklad prichádzajú z východu, z pohľadu Maďarska, sú vnímaní alebo sa s nimi za, e, zaobchádza rovnako ako s tými, ktorí prichádzajú napríklad z juhu, v prípade Maďarska to Srbsko, to by bola moja otázka. Ďakujem pekne, ďalej za zelených pani z Argentíny. Sorry, chair. Ďakujem pekne. Ja mám otázku na ministra spravodlivosti. Máte pripravené balíčky podmenovacích návrhov, pokiaľ ide o, zákony v súvislosti e, s e, utečencami, respektíve ochranou hraníc. Tie by sa mali prerokovať 7. marca, prípadne aj skôr, ak tomu dobre rozumiem. A obsiahnuté tam je, ak sa nemýlim, aj, alebo obsiahnuté tam je aj postup v prípade žiadania o azyl, čo je proces, ktorý je na hranici. Prebieha na hranici, ten už vlastne existuje. Čiže je to taký hraničný postup. Takže e, rozumiem tomu dobre, že ten bežný azylový postup už vlastne Maďarsko nebude e, vôbec fungovať a všetko sa bude robiť iba na hranici. A druhá otázka, chcem sa spýtať, ako si predstavujete, že to bude ďalej s týmito pozmeňovacími návrhmi, s týmito e, novelizáciami zákonov tie sú nesúladie s európskym právom, takže ako si myslíte, že aká bude ich budúcnosť podľa vás, tak by som povedal, možno, že komisia nebude za a prípadne ako, ako to vnímate vy, prečo už rátate dopredu s takýmto, povedzme, konfliktom. A potom priestor pre občianskú spoločnosť. V demokracii je to veľmi dôležitá funkcia. Už ste prinútili mimovládne organizácie absolvovať e, takúto preregistráciu a tak ďalej. Chcem sa spýtať, že či máte ešte nejaké ďalšie plány obmedzovať eh, aj naďalej občianskú spoločnosť v Maďarsku. Ďakujem pekne. Ďalej pani poslankyňa Gal. Eh, Áno, ďakujem pekne. Eh, pán predseda, mám niekoľko otázok a hneď prvá by bola nasledovná. Ľudia, ktorí majú záujem o tieto témy môžu sledovať e, tieto zložitosti e, v Maďarsku. Vieme, že sú isté veci, ktoré e, nie sú úplne pravdivé, nie sú správne interpretované zo strany niektorých zástupcov napríklad mimovládnych organizácií. A chcem vyjasniť niektoré veci. Som prekvapená naozaj, pokiaľ ide o to, čo tu napríklad zaznelo zo strany zástupcov Amnesty International. Vy ste E, chceli proste zatlačiť voči rozsudku súdu. To mi príde absolútne šokujúce zo strany takéto medzinárodnej organizácie. E, viete, že Ahmed H., keď bol e, zatknutý, mal na sebe alebo so sebou viacero pasov e, s rôznymi šengenskými vízami, e, mal podnik na Cypre, je to vlastník piatich vozidiel, má rôzne plavidlá na Cypre a vôbec ľudia sa pýtali, e, čo tento človek vôbec hľadá na e, srbsko-maďarskej e, hranici s pívom v ruke a s megafónom. A naozaj pri tej akcii bolo zranených viacero policajtov, piati boli vážne zranení dokonca. A myslím, že takéto niečo by bolo odsudené v ktorejkoľvek e, krajine. Takže naozaj to nastoluje otázku, čo potom vlastne Amnesty International e, robí. A takisto chcem sa ešte spýtať, chcem spýtať tomu zatváraniu tých novín, e, ktoré ste tu tiež spomen, spomínali. Ďalší poslanec, pán Niedermuller, áno, keď hovoríme o Maďarsku, tiež sa budem pýtať po maďarsky. Mal by som tri otázky a poprosím konkrétne odpovede. Pokiaľ nie sú nejaké situácie s utečencami, pokiaľ nie je teraz problém s utečencami v Maďarsku, ako, tu bolo, ako to už bolo povedané zo strany maďarskej vlády, tak prečo je potom potrebné pripravať nejaké novelizácie, e, prečo chcete zatvárať migrantov do nejakých kontajnerov, ako sa to hovorí a tak ďalej. E, druhá otázka, ako je možné, že tu máme informáciu, že táto zmena e, sa bude týkať aj mladých ľudí, maloletých do 14 rokov. Teda, že by tiež títo boli e, predmetom, e, alebo spadali by pod tú istú ten istý postup ako aj dospelí ľudia potom, prečo maďarská vláda je taká iritovaná, keď mimovládky e, vyjadrujú svoj názor e, a chcú proste ovplyvniť tým spôsobom fungovanie v krajine, že to je predsa normálna demokratická vec, ľudia sa vyjadrujú a každý potom môže podporiť to, čo mu je bližšie. Prečo si e, myslíte, že iba e, zvolení politici sa môžu vyjadrovať o maďarskej politike a iní ľudia nie? Ďakujem. Mrs. Kudžika, Ďakujem pani Kudžika. Bardzo dziękuję. Ja mam pytania, dwa pytania do pana ministra. Pani Kudrická, nech sa páči. E, ďakujem pekne, mám dve otázky na pána ministra. Prvá otázka. Je pravda, že e, vláda a vládna strana sú jedinými zastupcovia opozície z komunistických časov, tak ako to pán Jurek e, povedal. Je to naozaj tak? E, ja som v maďarskej spoločnosti sú mnohé farby a otiene komunistickej opozície. A aj teraz sú to ľudia, ktorí sú, to, sú vlastne v opozícii, sú to tí istí ľudia. A potom bolo tu e, povedané niečo o diskriminácii voči podnikateľom. Chcem sa spýtať, e, ako je to možné a ktoré krajiny sú presne diskriminované. Ďakujem pekne. Pani Gomez, nech sa páči. Well, already... Ďakujem pekne, kolegovia kolegyne už spomenuli to, že otázku e, ľudských práv v Maďarsku vnímame veľmi e, citlivo. Je to vidno naozaj, že priestor pre mimovládne organizácie sa zmenšuje, sú zastrašované, napríklad tie mimovládky, ktoré sú prepojené na Šorošovú nadáciu, ale aj niektoré e, ďalšie. A má to dopadá aj na médiá samozrejme. A samozrejme, takisto je tu tá situácia migrantov, ale je tu aj iný dopad a to je podkopávanie boja proti korupcii. Pretože občianská spoločnosť e, nemôže vykonávať svoje aktivity, svoje práva. Média sú zastrašované. A nedávno som videl aj v mojej krajine správu o nejakom vláčiku, ktorý nikam nejde, práve v rodnom e, meste, v rodisku pána Orbána, ktorý bol zaplatený z európskych peňazí. Ja teda pýtam sa Európskej e, komisie, čo Európska komisia robí, pokiaľ ide o využívanie európskych fondov a korupciu v Maďarsku. Vidím, že tu bola jedna z otázok na tejto konzultácii, alebo na tejto konzultácii a týkala sa daní. A daňové otázky tie dobre nastavíme a harmonizujeme iba vtedy, keď ich zladia, keď budeme spolupracovať, nemôžeme ich znárodňovať, tak povediať, ako to tu niektorí povedali. Myslím si, že čo sa týka oficiálnej podpory rozvojovej agentúry Maďarska, bol tam, bola tam výzva e, offshoringu a nearshoringu v Maďarsku, čiže tak ako USA e, vlastne e, to vyhodnotí zistili v nedávnom e, čase, Maďarsko je krajina, kde e, proste dochádza k praniu špinavých peňazí, pretože to nepovažujú za prioritu. E, čiže toto je otázka skôr na komisiu, než na maďarskú vládu. Vyzerá to naozaj, že táto krajina sa snaží vytlačiť nechránených ľudí, ale oligarchovia s peniazmi môžu si kúpiť za veľké peniaze víza a prísť do Maďarska. Nie je to jediná krajina, o ktorej to platí, ale rozhodne je to smutné. Pán Vistesen, ako ďalšie, nech sa páči. Ďakujem. Budem úprimný, myslím, si, myslím si, že väčšina tejto diskusie patrí eh, do eh, Maďarska, tam by mal skôr prebiehať to je zaujímavé a ja si myslím, že tieto príklady, ktoré tu môžeme e, vidieť, môžeme e, nájsť aj v iných e, krajinách európskych, napríklad čo sa týka interrupcie, to opäť téma, ktorá sa týka členských štátov, vo Francúzsku je výnimočný stav kvôli terorizmu a potom pokiaľ ide o distribúciu fondov z mediálnych e, domov, e, takéto príklady sa nájdeme aj v iných krajinách, v Dánsku a tak ďalej ale ľudia ako keby e, trvajú furt na tom, že musíme o týchto témach roz, des, e, dis, diskutovať e, tu v Európskom parlamente a nie v rámci Maďarska. Dobre, tak sa spýtam aj ja, e, maďarského ministra, ten model pushbacku, ktorý ste e, aplikovali voči e, Srbsku, povedali ste, že to je vlastne bezpečná krajina, bezpečná krajina, tretia krajina, nie je to niečo podobné ako čo navrhuje Európska komisia na európskej úrovni, nie je to ekvivalent alebo paralelná, paralelné riešenie a v, teda v prípade Turecka, e, aká je situácia ľudských práv v Turecku, pretože podľa všetkého situácia e, vyzerá, ako keby sa prezentovala, že lepšie v Turecku, než v Srbsku. E, ja som členom výboru pre Turecko a myslím si, že v Turecku je situácia ľudských práv horšia ako v Srbsku. Tam to takto nehodnotíme, to je zaujímavé. A možno, že k tomu budete môcť vyjadriť. Ešte pani Viktor, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja ešte e, chcem povedať, e, že počuli sme tu od kolegov aj od hostí e, z Maďarska, čiže explicitne alebo medzi riadkami, že Európska únia by nemala zásahovať, pretože nemáme právomoci v tomto prípade, že Maďarsko vlastne je nejako neférovo vypichnuté spomedzi, tých ostatných krajín. To mi je úplne povedané ľúto, pretože my sme rodina členských štátov a jednotlivcov, mali by sme sa navzájom podporovať a to aj v časoch komplikovaných. Myslím si, že článok 2 je základom toho, čo robíme, pokiaľ ide demokraciu, pokiaľ ide o právny štát a ľudské práva. To je tá základná hodnota, na ktorej je Európska únia založená. To sa týka slobody prejavu, to už bolo spomenuté, takisto slobodu médií a tak ďalej. Ale jedna situácia je mimoriadne eh, problematická, to je tá, o ktorej sme už hovorili, to je tá situácia migrantov, ktorí prichádzajú do EÚ. Ako všetci vieme, máme isté, e, istú prácu, ktorá momentálne prebieha, revízia e, azylového systému v Európe. Ja som nemu pre Dublinské nariadenie a podľa všetkého sa naozaj podľa návrhu komisie e, bude veľmi meni, e, meniť Dublin. Teda nebude to postup e, o tom, ktoré krajiny e, hodnotia alebo posudzujú azylové žiadosti, žiadosti o azyl, alebo je to istý mechanizmus prerozdeľovania alebo solidarity, kde bude sa musieť zúčastňovať každý štát. Ako je možné, že ten signál z rady, ktorý dostávame v tejto veci, je taký skôr negatívny? Takže k tomuto, keby ste sa mohli vyjadriť. A k tomu, čo tu už bolo povedané, e, 85% z tých miliónov utečencov, ktoré e, na svete, ktoré na svete máme, e, zostávajú v tých rozvojových krajinách. Iba malá časť e, z nich prichádza do Európy. A nemôžeme vidieť v takej situácii, kde iba niektoré členské štáty toto znášajú na svojich pleciach. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda, že ste zorganizovali toto vypočutie. Ďakujem obzvlášť mimovládnym organizáciám za to svedectvo, ktoré tu predniesli čo tu prebieha vlastne bez nejakej reakcie zo strany Európskej únie a mm, ja to teda neinterpretujem rovnako, pane, ako vy, e, pokiaľ ide o tie základné práva. Dochádza tu k porušeniu európskeho e, práva a aj e, v rámci tej smernice vysielania pracovníkov. No ale pokiaľ ide o utečencov a žiadateľov o azyl, okrem tých xenofóbnych retorických prejavov, ktoré vlastne iba krmia nenávisť. Pán Orbán eh, systematicky zadržiava mm, imigrantov, vracia ich do Srbska a takáto prax eh, sa už eh, realizovala v roku 2013. Opracujem sa teda na mimovládne organizácie. Čo očakávate od Európskej únie? Videli ste, ako sa zhoršil právny štát v Maďarsku. To isté je v Polsku a na nešťastie komisia ešte ne spustila konanie voči Polsku, pretože je tu politická, teda je to zablokované Maďarsku. E, ide teda o ochranu našich základných e, hodnot, ktoré sú nadstranícké a Európa musí byť jednoznačná, členské štáty musia rešpektovať základné práva pred aj po vstúpení do únie. Hodnoty a práva nie sú a la carte. Máme e, tu mechanizmus správneho štátu a očakávame, že komisia sa tým začne zaoberať e, a bude sa e, zaoberať aj týmto mechanizmom práva štátu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Bakšar. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa opýtať e, pána ministra, teda pokiaľ ide o interrupcie, situáciu žien, Istanbulský dohovor o ochrane žien a o boji proti násilu páchanom na ženách. Aká je situácia tohto dohovoru? Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pani Spinelli. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem eh, zástupcom maďarské vlády. Hovorili sme o pripomnutie si mm, konca komunizmu, ale nemá zmysel to robiť, keď mm, mm, ide o porušenie ľudských práv e, na prospech politickej korektnosti. Európska únie je totiž založené na ústavnom e, e, vlastenectve nerespektovanie e, základnej, teda charty základných práv, ľudských práv. A preto som veľmi vďačná predstaviteľom Human Rights Watch a Helsinskému výboru za ich list, v ktorom sa sústredujú na niektoré ustanovenia novej legislatívy keď sa hovorí o automatickom zadržaní e, v tranzitnej zóne. E, súvisí to pravdepodobne s e, legislatívou o mimoriadnom stave. Tento stav už trvá rok a pol bez toho, aby boli vytipované jednoznačné kritéria. Migračná kríza to je európska kríza, ktorá čeli obrovskému problému. Pokiaľ ide o postupe zadržania e, počas e, e, azylového konania a možnosť odvolania sa proti zametavému rozhodnutiu, či je to v súlade s medzinárodným právom. my was... Z časti moja otázka už tu zaznela. Týka sa to prípadu Akmet. Ehm, e, e, čo v prípade, keď osoba má 7 alebo 9 e, cestovných pásov? a tam korupcia totiž nie súvisela nejakými vlačikmi, ale s metrom. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia, za stručné prejavy v súvislosti s tak dôležitými a citlivými otázkami. Je očividné, že viaceré otázky smerovali na pána ministra, takže zodpovie tieto otázky. Mnohé pripomienky, neboli to e, otázky, ale boli to skôr pripomienky. Tu nemáme žiadne usmerenie zo strany koordinátorov. A preto by som rád využil e, nejakým spôsobom e, rozumne e, zvyšných 35-33 minút. Chcel by som požiadať, aby kolegovia z mimovládnych organizácií sa vedeli ako prvé, prvý, prepačte, ale stručne, pretože gro otázok smeroval na pána ministra. On dostane možnosť ako druhý, aby zodpovedal niektoré z otázok. Ak by ste niekoho nominovali, aby sa viedel vo vašom mene. Nechce, nebol by som rád, keby ste um, hovorili všetci. Alebo ak všetci, tak potom 2-3 minúty, nie viac. A ak sa domnievate, že niekto uh, vám už zobral uh, vietor z plachet, nemusíte vystupovať. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za otázky a za vaše pripomienky, za vyjadrenie znepokojenia, za záujem o základné práva v Maďarsku. E, dúfam, že kolegovia e, budú reagovať na niektoré e, z otázok a ja sa sústredím na tému zadržovania žiadateľov o azyl. To považujem za veľmi znepokojujúce. Nie len preto, že v zmysle súčasnej legislatívy. To by malo byť tým posledným opatrením na základe konkrétneho rozhodnutia, ktoré posúdi potrebnosť a primernosť takéhoto e, postupu e, zadržania. Totiž v súčasnosti to ovplyvňuje už veľký počet žiadateľov o azyl v Maďarsku a Maďarsko už počas viacerých rokov e, si e, e, získalo e, neslávnu známosť tým, že príliš e, zoširoko e, používa tento postup e, zadržovania. Totiž najmä v tranzitných zónach nešlo o príslušné rozhodnutie o zaistení, ale ako o tom hovorili médiá, E, vládna organizácia nepovažuje e, e, takéto zistenie v tranzitnej zóne za zadržanie a preto neplatia ani príslušné záruky. Medzinárodný výbor pre predchádzanie mučenia a, a, a Rada Európy sa venovala týmto otázkam počas najnovšej návštevy v Maďarsku a veľmi podrobne popísala podmienky e, e, zistenia e, v tranzitných zónach. A preto každému rozumnému človeku je očividné, že naozaj tam dochádza k zisteniu osôb a preto potrebujeme mať právny rámec a rozhodnutie na základe individuálneho posúdenia musí existovať právne nápravné e, opatrenia, vrátanie prístupu k právnej pomoci zo strany právnikov mimovládnych organizácií a žiadne takéto e, záručné mechanizmy v návrhu legislatívy nie sú obsahnuté. Dokonca žiadateľa e, o azyl musia uhradzať e, náklady v súvislosti s vlastným zadržaním, ak nezískujú pozitívne rozhodnutie. Teda, že naozaj si zaslúžia medzinárodnú ochranu. Ďakujem veľmi pekne za to, že budete to spolu s Európskou komisiou a maďarskou vládou naďalej sledovať. Poprosíme, aby e, vy traje, e, každý ste sa zmestili do troch minút. Takže, pani Stefania, ďakujem pekne za otázky, za prejavy znepokojenia. Pokiaľ ide o pripomienky ohľadom mediálneho trhu, existuje nielen e, príslušné vyhlášky, ale ide o tendencie, ktorú obmedzujú pluralizmus a dochádza k seba e, e, cenzúre a e, manipuláciám mediálneho trhu. 87% maďarských novinárov sa domnievajú, že politici kontrolujú médiá neopačne. Pokiaľ ide o otázky ohľadom občianskej spoločnosti a navrhované legislatívy, treba mať na zreteli, že mimo vládiek za to, že sa vyjadrujú v súvislosti s prejavom slobody pre, e, e, prejavu, e, tým sa podkopová samotná podstata demokracie. Bolo by som rada, keby som mala väčší priestor, aby som sa viedrila ohľadom návrhu tejto výhľašky, ktorá ovplyvňuje činnosť občianskej spoločnosti. Ďakujem pekne, pán Katoš. Ďakujem veľmi pekne, veľmi stručne E, trestné činy počas komunizmu e, sa diali, mali by byť prešetrené. A je to veľmi zaujímavé, e, že vy ste sa o tom vedeli, pán Jurik, pretože nikdy definitívne riešenie nepadlo a tento proces sa neukončil, pokiaľ ide o interrupcie. Máme jasné stanovisko, pokiaľ ide o právo ženy rozhodovať o svojom tele o, o tom, či chcú pokračovať v tehotenstve alebo nie. E, e, začiatkom 90. E, ochrana práv plodu už bola zakotvená v legislatíve, teraz sa to pozdvihla na ústavnú úroveň na základe ideologických vyjadrení vlády. Pokiaľ ide o prípad Ahmed H., my sme sa vyjadrili nielen k odsúdeniu Ahmedu v prvostupňovom konaní, E, vyjadrovali sme sa aj e, e, súdnemu pojednávaniu, ktoré bolo žiaľ ovplyvnené vyhláseniami vlády, ktoré prejudikovali vínu Achmetu a tým podkopovali jeho právo na nezávislé pojednovanie. Naozaj počas udalosti na hranici Počas násilných e, e, prejavov boli e, zranení príslušníci policie, ale aj mnohí utečenci. Jednoducho sa vyselektovali 11 ľudí, ktorých obvinili. To sa urobilo svoje voľne. Nie spochybneme, že Ahmed hádzal kamene a používal megafón, ale e, myslím si, že, e, že si to zaslúži iné e, právne označenie nie, než terorizmus. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Santu. Veľmi stručne e, sa vedelím po maďarsky, po, po, preto poprosím vás, aby ste si nasadili sluchadla. Takže na tú prvú otázku, pokiaľ ide o uh, ten výbor pre uh, základné, teda to Centrum pre ľudské práva, tam máme tri osoby, je tam Peter Trčí a ďalší kolega. Neviem prečo vás to tak zaujíma, pani Sipel, aké, aký je počet uh, pracovníkov v našom centre. Väčšina mm, komentárov, ktoré tu zazneli, boli inšpirované ochotou vytvoriť práva na základe ľudských želaní. Myslím si, že ženevský dohovor nezaručuje prístup k sociálnym dávkam. Ide jednoducho o ochranu, dočasnú ochranu e, na prvom bezpečnom mieste, napríklad v Líbii pre sírskeho občana a nie v Maďarsku. A Ďalej vás asi sklamem, pokiaľ ide o tú otázku Ahmeda H. Súhlasím s eh, prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý povedal, že ehm, štát nemôže byť eh, štát bez hraníc, nie je možné sa vzdať ochrany hraníc, nie je možné žiadať aby teda štát ignoroval rozsudok, ktorý bol vyniesený v prvej inštancii. V 90. rokoch až, na, až po začiatok rokov 2000 medzinárodné spoločenstvo mm, bolo zvyknuté na to, že médiá boli väčšinovo liberálne v Maďarsku. Dnes je situácia iná. Situácia je vyváženejšia ak sa vlastník rozhodol ukončiť aktivity Nepsa Bačagu, bolo to preto, mm, ako sa vyvíjala situácia na trhu. Je mnoho zástupcov občianskej spoločnosti, eh, organizácie občianskej spoločnosti v Maďarsku iba 3% sa venujú práve ľudským eh, právam. Ďakujem, pán eh, Točány. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. A ja by som tiež chcel využiť možnosť e, hovoriť po maďarsky. E, páni poslankyne, páni poslanci, v prvom rade vám ďakujem za otázky, ktoré ste položili. Chcem poďakovať aj predstaviteľom občianskej spoločnosti v Maďarsku. Žijeme v demokracii, sme otvorení dialógu a debatám. To je normálne, ale jedna vec ma rozosmutňuje a síce, keď hovoríme o migrácii, nerozlišujeme medzi utečencami a imigrantami. Všetci hovoria o utečencoch, ale podľa mňa tá situácia je trošku komplikovanejšia. Ide o migráciu a sú tu viaceré kategórie migrácie ktoré rozlišujeme a treba ich rozlišovať medzi utečencami a ekonomickými migrantmi, pristahovalcami, ktorí chcú prísť do Európy z Maroka alebo z iných krajín, aby mali lepší život než u seba doma. Takže sú tam aj ekonomickí migranti, no a potom sú tam utečenci. A nehovorili sme o tomto uh, rozdiely. E, a pritom je to dosť dôležitý rozdiel. No a počas vojny bývalej Juhoslavy, Maďarsko sa ukázalo ako solidárne. Viaceré 10 tisíc, teda 10 tisíce osob sa do Maďarska dostali zo Srbska, z Chorvátska. Maďarsko ich prijalo. Uvedomovali sme si, že ľudia sa vrátia do svojej krajiny. Máme tendenciu zabúdať na pomoc, ktorú Maďarsko poskytlo týmto ľuďom. A takisto máme tendenciu zabúdať na udalosti z roku 1956, kedy mnohí Maďari utiekli do zahraničia, ale treba si uvedomovať aj to, že títo ľudia spolupracovali s orgánmi, napríklad v tých e, príjímacích táboroch. E, a dnes je to úplne iné. Ľudia často nespolupracujú a všetci chcú ísť do tej istej krajiny, a tá spolupráca je ale dôležitá. Toto e, sa deje od roku 2015. Ľudia, ktorí prichádzajú do Maďarska, nemajú Maďarsko ako cieľ. Chcú ísť ďalej, až do Nemecka, do Švedska, do západnej Európy v každom prípade. A napriek vynikajúcim špecialistom, expertom našich orgánov, Keď sa pozrieme na štatistiky, tak konštatujeme, že 9000 osôb takýchto zraniteľných v poslednom roku prišlo do Maďarska a z tých 9000 8000 nepočkalo na koniec eh, konania odišli do Rakúska, do Nemecka. A čo povieme mi, eh, rakúskému ministrovi, nemeckému ministrovi treba chrániť naše hranice. Ja som svoju mladosť prežil za komunizmu. Naozaj si vážim tú slobodu, že môžem sadnúť za volant a ísť až do Bruselu bez toho, aby ma kontrolovali, zastavovali. A nechcem ohrozovať túto slobodu, tento voľný pohyb. A dnes je tento voľný pohyb ohrozený, ak sa pozriete na hraničné prechody medzi Maďarskom a Rakúskom, tak e, skonštatujete, že sú tam e, rady. My v Maďarsku musíme chrániť naše hranice, naše vonkajšie hranice, aby sme chránili e, voľný pohyb No a pozrime sa, ako prebieha relokalizácia s tými 160 tisícmi osôb. Iba 10 tisíc sa podarilo relokalizovať, premiestniť, takže môžete kritizovať aj ďalšie členské štáty. A musím zamietnúť alebo odmietnúť, že budem platiť 200 tisíc eur pokuty, ak odmietnem prijať osobu, A keď e, ju akceptujem, platím len 10 tisíc. To je afrom voči Strednej Európe. Treba povedať pravdu a treba rešpektovať konania. Vždy sme rešpektovali európsku legislatívu. Právna kontrola e, vždy prebiehala a často súdy urobili zmeny, úpravy v rozhodnutiach vo veci azylu. Vieme, že musíme prijať opatrenia, aby sme chránili šengenský priestor, budeme rešpektovať kritériá, vytvoríme potrebné podmienky v tých táboroch, v tých kontajneroch budeme sa starať o deti, ale právny štát nie je funkčný, ak nedokážeme zaručiť zároveň aj bezpečnosť verejnosti, verejný poriadok verejná bezpečnosť a verejný poriadok, právny štát, teda bez nich nemôže existovať. Buďme úprimní, terorizmus je prítomný, nikdy nevieme, kde udrú teroristi. Na francúzskom veľvyslanectve v Budapešti som 14. júla bol na diskusii a jednoducho viem, že nevieme, kde sa udeje ďalší atentát. A tam sme o tom hovorili, že nevieme, kde sa ten atentát udeje a udial sa v ten deň večer v Nice. A takisto Rakúsko, Slovinsko zavreli svoje hranice a nezískalo si tu takú pozornosť ako zavretie našich hraníc. Keď Španielsko vy, e, e, zavrelo svoju hranicu, aby chránili svoja enklavu v Afrike, tak občianské organizácie sa o mnoho menej stiažovali. Ide o európsku krízu, treba zareagovať na túto krízu, treba rozlišovať medzi ekonomickými imigrantmi a utečencami nové pravidlá, ktoré zavedieme, budú prísne, ale Osoby budú priradené do komún, do obcí a budú tam teda právne kontroly. A samozrejme aj obhajoba bude, ľudia budú mať nárok na svojho advokáta. Ešte sa chcem e, zaoberať mimovládnymi organizáciami. Minulý rok, keď som predstavil návrh zákona, ktorý umožňuje, že v prípade registrácie môžu e, organizácie začať hneď svoju činnosť, tak mi nikto nezablahoželal. A povedali sme, že tá registrácia mimovládnych organizácií musí byť automatická, pretože to umožní eh, fungovanie. A nikto nepovedal, že aké to je dobré. Neočakávam blahoželania, ale chcem, aby ste boli objektívni, pretože registrácia mm, sa uľahčila. Máme 60 tisíc mimovládnych organizácií v Maďarsku a mm, dá sa povedať, že prekvitajú. Samozrejme, niektoré Mm, organizácie teda majú svoju činnosť, čo je normálne v demokracii, je tam rôzna legitimita. A vláda má legitimitu na základe volieb, pričom mimovládne organizácie majú možnosť vyjadriť svoje názory, ale ak neakceptujeme názor znamená to hneď, že vytvárame diktatúru? Nie. Treba počúvať mimo vládky a potom sa rozhodnúť, čo dokážeme akceptovať. A čo sa týka budúcej situácie mimovládnych organizácií, chcem povedať, že netreba sa znepokojovať. Čítal som správu Benátskej komisie a mm, teda príjmeme legislatívu čo bolo jasné, že je potrebné registrovať na súdoch, eh, či majú teda financie prichádzajúce zo zahraničia, žiadna iná správa nie je potrebná, ak je všetko v súlade s Benackou správou. A to je v súlade s demokraciou, nič by ich nemalo vystrašiť, treba sa znepokojovať. Takže veľmi konkrétne dovolte mi ešte hovoriť o otázke preľudnenia väzníc. E, Diskutovali sme s zastupcami Rady Európy. 6 prípadov bolo takto pozastavených, čo sa týka výsledkov spravodlivosti očakávajú sa, očakáva sa zavedenie efektívnych konaní Ústavný súd môže anulovať rozhodnutia súdov a môžem povedať, že ústavný súd funguje veľmi dobre. Anulovali aj návrh zákona, ktorý som ja predložil. To bolo vo vzťahu s tým konaním, právnym konaním. A čo sa týka prípadu Achmeda, mm, veľa sme o tom hovorili, ja by som si nikdy nedovolil kritizovať rozhodnutie súdu. Nikdy som si to neprislával mm, rozhodovať o tom, či rozhodnutie súdu bolo dobré alebo zlé. E, takže nechcem v tejto súvislosti vyjadrovať žiadny názor. Prokurátor zodpovedá za obvinenie a súd a minister spravodlivosti sa nemá vyjadrovať k rozhodnutiam súdu. Ešte pár slov by som chcel povedať o tom, čo sa týka otázky pána Niedermüllera. či nie je problém s utečencami. No neviem, či sme v tej istej krajine, ale sú otázky, ak je tam niekde 180 ľudí, ktorí chcú e, nelegálne prekročiť hranicu, tak samozrejme, že sú aj otázky migrantov a utečencov vo Francúzsku. Ja som sa stretol s prezidentom Grécka a on hovorí, že denne prechádza 50 ľudí z, cez hranicu Turecko-Grécko bez ohľadu na dohodu. Turecko je krajina, ktorá je bezpečná, je kandidátskou krajinou na vstup do EÚ, má kotanské kritériá, mala by mať zapožadované systémy Takže ne, nebojíme sa mimo vládnych organizácií, e, diskutujeme s nimi v Budapešti, v Bruseli, to je normálne. A tretia otázka. Tí mladí od 14 do 18 rokov, myslím si, že orgány e, dokážu zvládnuť túto situáciu. Ďalšia otázka, ku ktorej by som sa ešte chcel vyjadriť, už sme hovorili o tom komunistickom režime, Áno, treba hovoriť o zločinoch komunizmu, tak ako treba hovoriť o holokauste. A treba vedieť a treba hovoriť, treba poznať a hovoriť o zločinoch komunizmu. Um, ja som z krajiny, kde takéto zločiny sa diali. A mladí ľudia možno dnes majú na to iný pohľad, čo sa týka diktatúr. Treba hovoriť o zločinoch komunizmu. Poprosím vás ešte o dve minúty. Čo sa týka situácie žien, istambulského dohovoru, očakávame, že sa to zrealizuje v septembri. Momentálne prebiehajú konzultácie. Ministerstvo spravodlivosti považuje za, ochranu, za prioritu ochranu obetí a máme teda aj európsky projekt k tomuto. Chcem poďakovať za vystúpenie všetkým rečníkom. Sme demokratická krajina a som pripravený viesť diskusiu. Nie len takto sa dá diskutovať. E, to, čo treba pripomenúť, je článok 7. V článku 2 sú dôležité hodnoty pre mňa a to musí byť základ na budovanie Európskeho domu. Ale možno je tu rozdiel medzi zakladajúcimi členmi, členmi, ktorí pristúpili neskôr, veľkými krajinami, malými krajinami, bohatými, chudobnejšími. To nie je dobré. Takže ak spomíname problémy v Strednej Európe, tak sú tam viaceré diskriminačné pravidlá, ktoré sa snažia robiť rozdiely medzi podnikmi a to je aj otázka konkurencie, hospodárskej súťaže, základných práv. A táto možnosť hospodárskej súťaže sa uh, mení. Dialóg je dôležitý, to je jediná možnosť, preto som tu. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Um, to... Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, Pán Vistesen e, sa videl v tom zmysli, či treba organizovať takéto vypočutie. Pripomínam, že e, e, veľmi e, obozretne sme k tomu pristupovali a e, medzi naše prerogatívy patrí aj skúmania situácie s ľudskými právami v Európskej únii. Chcel by som e, poďakovať najmä tým členom, ktorí sa dnes viedrili ku všetkým témam. Všet, ďakujem všetkým rečníkom, Eh, ktorých sme pozvali za snahu zodpovedať eh, všetky otázky v súvislosti so základnými ľudskými eh, právami. Žiadne takéto vypočutie nemôže byť dokonalé, ale snažíme sa to urobiť maximálne vyváženie. Končíme tým toto vypočutie. Ďakujem všetkým zúčastneným a o 5. budeme mať hlasovanie. Poprosím vás, aby ste sa sem vrátili o 5. Good afternoon, colleagues. We can begin the vote when everyone is... Pekne popoludne, kolegovia. Budeme teda hlasovať, keď eh, ste už pripravení. Okrem hlasovania nemáme žiadny bod na programe, takže i hneď, ako budete pripravení, môžeme sa do toho pustiť a ukončiť. Všetci sme pripravení, koordinátori. Hlasovať sa bude eh, samozrejme elektronicky. Chcel by, by som pripomenúť, pokiaľ nemáte svoju hlasovaciu kartu, povedzte nám to a budeme to evidovať manuálne. Takže máte, prosím, svoje hlasovacie karty. Ak áno, prvý bod pán Škripek namiesto pani Stevens bude vystupovať? We don't have either of them, but... Teda nemáme ani jedného, ani druhého z EKR. Je niekto prítomný? Alebo pristúpime rovno k hlasovaniu. Môžeme tak urobiť. Nik eh, sa nehlásil slovo v poriadku, takže hlasujeme sa na 12. Nie, teda o čom hlasujeme vo všeobecnosti? Registrácia osôb na palobách osobných lodí a tak ďalej. Takže hlasujeme. sa na 12. Končím hlasovanie. Schválený. Pán Škripik sa práve zaujal svoje miesto. Popros, teda umožním vám tak urobiť jednu, jeden ako mých kolegovia. Počkáme, kým sa usadí pán Škrípek. On that one, okay? You ready? Pozme sa na vrch 13. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. 14. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Schválený. 15. Koniec hlasovania. Schválený. 17. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnutý. zmeniť sa na vrch 16. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválený. 18. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Schválený. 19. Hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 21. Hlasuje sa. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 20. Koniec hlasovania. Schválený. 22. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 23. Koniec hlasovania. Schválený. E, Pozmeň sa návrh 1 úvodné ustanovenie. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Dvojka. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 3. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Návrh 4. Koniec hlasovania. Zamietnutý. sa návrh 5. Koniec hlasovania. schválený. A napriek e, určitému rozčasnutiu SAD pozmením sa návrh 6. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 7. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 8. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválený 9. Koniec. Zemetutý 10. Hlasujte, prosím. Končím. Zametnutý 10. Prsty, prepačte, 11. E, Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Takže, kolegovia, podľa pravidla 53 e, predseda e, predložil pozmeňujúci návrh v mene výboru LIBE A teraz vykonávanie členským štátom rozhodnutia príjm. E, parlament má konzultačné moci a rada požiadala parlament, aby sa vyjadril do troch mesiacov, keďže 23. februára sa e, e, končil termín, požiadali sme o predlženie, súhlasili sme s tým, že budeme pracovať v angličtine, dostali sme správu 9. februára, nepredložili sa žiadne pozmeňujúce návrhy a teraz pristúpime k hlasovaniu. E, v plení sa hlasuje v marci, takže máme e, jedno hlasovanie, e, menovité hlasovanie, nech sa páči. Koniec hlasovania. Schválené 24, dvaja proti, nik sa nezdržal. Ďalší bod e, rozhodnutie, e, e, realizácia rozhodnutia príjm. Rada požiadala o stanovisko do troch mesiacov. Termín bol 23. februára. Správa sa predložila 9. Neboli žiadne pozmeňujúce návrhy. Teraz budeme hlasovať. Menovité hlasovanie, nech sa páči. Koniec hlasovania. Schválené. A teraz bod 7. Teraz sa hlasuje o zavedenie systému vstup-výstup na registráciu údajov o vstupe a výstupe, e, prípadne zamietnutie e, vstupov, e, výstupov a pri určovaní podmienok e, prístupu do ES na účely presadzovania práva. E, som je pán Diaz de Mera. Chcem sa opýtať, či pán spravodajca sa chce viedriť pred hlasovanie pán Diaz de Mera. No, muy brevemente, señor. Áno, stručne sa vyjadrím. Iba chcem sa poďakovať eh, všetkým politickým skupinám za ich prácu. Naozaj bolo jej veľa. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Dias Dimera. Sme pripravení na hlasovanie? Je to v poriadku? Som rád, že EPP eh, e nemá námietky. Môžeme eh, začať. Je to vždy príjemné e, konštatovanie. 149. Hlasujeme unblock. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňte návrh 154. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Kompromisný návrh 1. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Schválený. Kompromisný návrh 2. Koniec hlasovania. Schválený. Kompromisný návrh článku 1. Koniec hlasovania. Schválený k článku 9 kompromisný návrh. Koniec hlasovania. Schválený kompromisný návrh Pozmeniu sa na rok 333. Konec hlasovania. Zamietnutý. Kompromis k článku 3. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Schválený. 34. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Schválený. 353. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 354. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Kompromisný návrh ohľadom primárnych a sekundárnych zámerov v článku 5. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Schválený kompromisný návrh ohľadom článku 6. Koniec hlasovania. Schválené. Pani Pinelli sa zdržala. E, vaše zariadenie nefunguje? Nechcete sa presadiť? E, počkáme, aby ste to mohli urobiť dôstojne. Myslím si, že to každý potrebuje. Pri, ste pripravené? Kompromisný článok? Nie. Prepačte, ospravedlňujem sa. Stáva sa to 39 až 40 392. Konec hlasovania. Schválený kompromisný... Nie, prepačte, zvlášť 392 teraz. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Kompromisný návrh k článku 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromisný návrh článku 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený 414. Hlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. Zamietnutý. 415. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 41. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. schválený. 417. E, Štyristo sedemnáct. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 418. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 419. Koniec hlasovania. Schválený kompromisný návrh článku 12. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. kompromisný návrh článku 13. Koniec hlasovania. E, schválený kompromisný návrh 14. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Schválený kompromisný návrh článku 15. Hlasuje sa. Koniec hlasovania Schválené kompromise na vrch 16. -ke. Konec hlasovania. Schválený. Kompromisný návrh 465. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválený. E, kompromisný návrh článku 17. Konec hlasovania. Schválený k článku 18. E, Hlasuje sa. Konec hlasovania. Schválený. Kompromisný návrh článku 19. Koniec hlasovania. Schválený e, článok 20, e, k článku 20. Koniec hlasovania. Schválený kompromis k návrhu e, článku 21. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Schválený kompromisný návrh ku kapitole 3 články 22 e, až 25. Konec hlasovania. Schválený. 519. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Zamietnutý. Kompromisný návrh ku kapitole 4, články 26 až 30. Koniec hlasovania. Schválený. Päťsto tridsať, päťsto tridsaťdva. Hlasujeme unblock. Otváram hlasovanie. E, koniec hlasovania. Zamietnutý. Prepačte, teraz 533. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Zamietnutý. 534. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Zamietnutý. Kompromis e, ku článku 31. Konec hlasovania. Schválený. Kompromisný návrh článku 32. Konec hlasovania. Schválený kompromisný návrh článku 33. 3. Konec hlasovania. Schválený. K článku 34. Konec hlasovania. Schválený. Kompromisný návrh? Nie, prepačte. Mm, rozpočet 16. Nie. E, áno, rozpočet 16. Hlasujte, prosím. Otváram hlasovanie. Bač 16. Konec hlasovania. Zamietnutý. Kompromisný návrh článku 35. Konec hlasovania. Schválený. 36. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Schválený. Kompromisný návrh článku 37. Konec hlasovania. Schválený. 623. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Zamietnutý. Kompromisný návrh článku 38. Konec hlasovania. Schválený. 636. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Zamietnutý. 638. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Kompromisný návrh článku 39. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Schválený. Kompromisný návrh. Nie, to je e, e, blok technických pozmeňujúcich návrhov. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. A teraz e, e, hlasujeme unblock 105, 107. Nie, toto už sme urobili. Kompromisný návrh e, e, e k článku 40. Nebudem vám brániť v diskusii. Končím hlasovanie. Schválený. 84. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Schválené. 85. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis k článku 44. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 6, 4, 1, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A mali by sme to preveriť. No, bolo to zamietnuté v každom prípade teda. Dobre, zamietnuté. 95. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis k článku 46 otvára hlasovanie. Končím hlasovanie. Chválené. Uh, 6-4. 6-5-4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 6, 6, 5, otváram hlasovanie. Dobre. 6, 6, 5, kolegovia. Tam je o jeden hlas EPP navyše. Takže prosím jedného kolegu z EPP, aby to stiahol a potom môžeme prísť k 6, 6, 5. Takže prosím, keby ste to mohli niekto z EPP teda stiahnuť. Dobre, už sa stalo. A kto teda chcete Roberta vedieť? Takže 5 ešte raz. Bolo to zatvorené, počítač to zohľadnil, takže koniec hlasovania. Prijaté 1.4. 1.04. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 1.4.6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 666. Otváram hlasovanie. <laughs> To je veľké číslo čertovské. Roberta Mecola a ja sme si to teda v každom prípade všimli. E, končím hlasovanie. Schválené. Kompromis k článku 49. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis k článku 50. Otváram hlasovanie. Dúfam, že to neprejde. A nikom, teda nikto si ten vtip nevšimol. Dobre, končím hlasovanie. Schválené. No, bolo neskoro, ale stalo to za to. 6, 7, 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis článku 51. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis článku 52. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis článku 53. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 54. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Kompromis článku 54. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. No, ušlo mi niečo? Schválené. Kompromis článku 56. E, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis článku 57. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis článku 58. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis článku 59. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis článku 64. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 720. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 1, 4, 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. schválené. 721. Otváram hlasovanie. Chcete niečo povedať? K tým ústnym sa obyčajne nič nehovorí. Á, máme pondelok a mám takú náladu. Ospravedlňujem sa, to mal byť vtip. Môžete povedať, čo len chcete. Hm, asi to má dočinenie niečo s maďarskom, čo tu hovorím. No, nebudem hovoriť čokoľvek, ale 721, tam mám ústny pozmeňovací návrh, takže to prečítam. takže, prosím som delegácie od odseku 1 kapitola 4 sa bude uplatňovať od dvoch rokov po začiatku fungovania, tak ako to bolo uvedené v článku 60 odsek 1 a až po, po tom, čo bude v parlamentu predložená súdková správa a parlament ehm, posúdi teda schopnosť a potrebnosť. Výborne, takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz eh, kompromisy k citátom. Eh, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. A teraz ešte úvodné ustanovenia. Takže môžeme prejsť k poslednému záverečnému hlasovaniu. To bude menovité hlasovanie. Ste všetci pripravení? Ste pripravení? Záverečné hlasovanie. Menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené 30. 8 za, 7 proti. Blahoželáme pán Diaz de Vera. Pani Veržia, chcete sa ešte k tomuto vyjadriť? Áno, pán predseda, napriek prijatiu dvoch mojich pozmevacích návrhov chce GUE dať menšinové stanovisko na vysvetlenie svojho hlasovania. V súlade s článkom 52a odsek 4, pán predseda. Dobre. To je akceptovateľné. Pán Diaz Demera, chcete ešte niečo pri- dodať? Nech sa páči. Oh, no, no. So sorry, my apologies. We still have to take... No, uh, señor presidente. The votes by... Mr. Diaz Mera, please. Pán Diaz Mera, nech sa páči. Votes, yeah. Gracias, señor presidente. Ďakujem. Iba som uh, chcel povedať, že pani Veržia samozrejme má uh, právo 52 spomenúť 52a je to právo pre menšiny a ja to rešpektujem. Pán Diaz de Mera, presne to som očakával. Prepašte kolegovia, musíme ešte hlasovať o 69C, to záverečné hlasovanie, takže to je e, rozhodnutie začať rokovania a dať mandát rokovaciemu týmu 69B a C. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Opäť schválené 14 hlasmi, 4 proti, 40 hlasmi, 4 proti. Nech sa páči. Blahoželáme, pán spravodajca. A teraz ideme k ďalšiemu spisu pána Diaza Demeru. Než začneme hlasovať, chcete sa šiujať slova pán Diaz Môžeme hneď hlasovať. Dobre, tak poďme hneď hlasovať. Pozmeňovacie návrhy 20, 21, 22 a blok. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. A potom teda to záverečné hlasovanie, aby ste všetci boli už radi. Takže bude to menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Som tu na to, aby sa vám robili radosť, nebojte sa. Kon- posledné hlasovanie. Hlasovali ste všetci, končím hlasovanie. Schválené 38 za 7 proti, 1 sa zdržal. Blahoželáme pánovi Diaz de Mera. Mrs. Vergia? Pani Vergia, nie? <laughs> You your mind this time. Tentokrát ste si to rozmysleli, super. Nie, nie, pán predseda, ja som nezmenila názor, ale táto správa je len výsledkom tej predošlej, takže to menšinové stanovisko dávame k tomu prvému a tam to postačuje. Which, yeah, which you can keep for this one, of course. Okay, by... Dobre, Otváram hlasovanie 69C, absolútna väčšina. Mm, Členom musí hlasovať za. Končím hlasovanie. Schválené 41 proti 4. Jeden sa zdržal. A správa bude v pléne 2. marca. Ďakujem pekne. Týmto sa končí hlasovanie a končí sa aj schôdza. Ďakujem veľmi pekne kolegovia za vašu pozornosť. Ďakujem.